ministerke za e, e, odpoveď. Ukončujem túto diskusiu. Všetkým ďakujem. Ďakujem tiež tlmočníkom. A teraz v smysle článku 231 odsek 4 našeho programu vás chcem informovať, že korektúry a opravy do 17. hodiny nedorazili včera. To znamená, že sa korektúra takto i akceptuje. Teraz sa e, do, e, presunieme k, ďalšiemu, k ďalšej téme našej rozpravy. Menovite ide o správu o pok-